aj s vami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 2014 o predbežnom systéme platieb a príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Rady pre jednotné riešenie sporov v provizornom období toto odporúčanie bude predmetom hlasovania vo štvrtok. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší o 10. hodine v stredu a lehota na hlasovanie po častiach, na oddelené hlasovania a na menové hlasovanie vyprší v stredu o 16. hodine popoludní. Teraz prejdeme späť k rozprave o veľmi dôležitom bode o boji proti násiliu voči ženám a dávam slovo teraz pani Jiménez Beceril. Ďakujem pani predsednička. Odkedy som v parlamente, mojou prioritou eh, bolo chránenie obetí a tomu tak bude eh, nezávisle teda od toho, kde sa nachádzajú. Dnes hovoríme